Slavomíra Kolovovského preskúmal a jednomyselne navrhol, aby s účinnosťou k 27. novembru 2015 boli prehlásené za platné. Máte k tomu nejaké námietky? Nie.